The sitting is resumed. The minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. Are there any comments? Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky k zápisnici predloženým dokumentom. Ak nie, tak je táto zápisnica považovaná za schválenú. Ideme na Prvý bod programu po obede správa FERN, finančná pomoc spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí. Vítam tu aj Wernera Hojera, prezidenta Európskej investičnej banky a taktiež zástupcu cyperského predsedníctva, ktorý je tu prvýkrát. Ale teraz má slovo spravodajca pán Fern. Nech sa páči. Tak, ordförande, Den her... Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia a kolegyne. E, názov investície v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí. Tu sa skrýva niečo dôležité. Týka sa to projektov, aj keď to žiaľ nevyplýva z nadpisu. Ekonomická budúcnosť únie nezávisí jedine od vyriešenia krízy. Treba tu spraviť ešte veľa na dosiahnutie dlhodobých cieľov, aby to naozaj bola udržateľnosť pri ekonomike a zamestnanosti. Treba navýšiť investície, ktoré vytvárajú bohatstvo v ser, sektore verejnom a súkromnom. To je rozhodujúce, tak aby v Európe Eh, bola vzájomná podpora strana, plne sa využil potenciál. Máme 500 miliónov spotrebiteľov na tomto eh, jednotnom trhu a preto žiadame strategické investície do dopravy, do modernej infraštruktúry, eh, do energetiky, do informačných a telekomunikačných technológií. Je to rozhodujúce, aby sme mohli dosiahnuť naše ciele rast pre všetkých, inteligentný rast, rast E, tá kríza to nie je iba dôsledok finančnej e, bankovej krízy, ale je to aj kvôli tomu, že sme dlho nedostatočne investovali v Európe a preto e, je tu obrovská potreba investícií v oblasti energetiky, dopravy, IKT. A ja rozumiem komisii, ktorá hovorí, že treba 150 miliónov eur do roku 2020 a EÚ to nezvládne sama a preto musíme zapojiť aj súkromný sektor, ale aj miestne, regionálne samozprávy, národnú úroveň. Máme tu veľké tlaky na národné rozpočty, máme taktiež problémy s kapitálmi a vlastným imaním bank, treba nájsť nové spôsoby financovania. Jeden z, jedna z možností sú inovatívne E, finančné nástroje, ktoré by mali istú podporu z rozpočtu EÚ, tak aby bolo možné získať kapitál. Takže o tomto hovoríme v tejto správe. Európska investičná banka nám pomáha, aj ten európsky rozpočet a e, súkromné projektové spoločnosti budú môcť zaručiť financovanie a mať úspech na trhoch. E, Mohli by sme teda získať prostriedky pre tieto projekty a, a napríklad aj dôchodkové fondy by sa mohli takto zapojiť ale ide o súkromné dlhopisy, nie o e, dlhopisy oficiálne, e, oficiálne EÚ. E, je tu taktiež účasť parlamentu, hovorí sa o viac ako 300 miliárd eur na roky 2012 pardon, miliónov na roky 2012-2013, ale umožní to zmobilizovať 15 až 20 e, krát viac e, a teda zapojiť ďalších aktorov. A v tom je ten rozdiel. Zo strany EÚ bude možné e, optimizovať tieto záručné fondy a vidíme, že to teda nebude mať dopad na výdavky. Bude to akýmsi vybičovaním európskeho hospodárskeho rastu. Taktiež je tu otázka hodnotenia. Ja dúfam, že sa to ďalej bude rozvíjať spôsobom, ktorý e, spomenul aj samotný predseda komisie, pán Barroso. E, povedal, že je to veľmi dobré, ale potrebujeme nové myšlienky, treba ich overiť v praxi a myslím, že sa nám to podarí e, v pritiahneme napríklad nových investorov pre e, malé a stredné projekty, e, osoby, ktoré by chceli rozšíriť svoje portfólio taktiež a mohli by sme vyriešiť otázku projektových dlhopisov, ktoré by boli ručené, e, za ktoré by ručila aj rozpočet EÚ. Treba to všetko nastoliť, diskutovať o tom. Chcem sa poďakovať kolegom z výboru pre rozpočet, z Európskej investičnej banky, z komisie, tieňovým spravodajcom a samozrejme aj dánskemu predsedníctvu. Som si istý, že cyperské predsedníctvo bude môcť pokračovať ešte v tomto úsilí. Ďakujem pekne teraz pán Mauro Janis. Mr. President, Vážený pán predseda, poslanci, poslankyne, ja naozaj vítam možnosť hovoriť o tejto otázke, zapojiť sa do tejto diskusie a teším sa na zajtrajšie hlasovanie o tomto bode. Je to veľmi povzbudzujúce, teda, že navrhovaná pilotná fáza projektových e, dlhopisov e, je už teraz e, rozhodnutá. A preto môžem s radosťou povedať, že to bolo plne zohľadnené Európskou radou aj v záveroch z minulého týždňa stimulovať investície do infraštruktúry. To je kľúčové pre podporu rastu a vytváranie pracovných miest v časoch, kedy národné rozpočty sú pod veľkým tlakom. Je zásadné eh, hľadať nové novátorské spôsoby na podporu ekonomiky v celej EÚ. Prístup k financiám je ťažší eh, kvôli finančnej kríze. Je tu, sú tu mnohé ekonomické výzvy a treba zaručiť, aby dlhodobé investície v oblasti dopravy, energetiky a IKT boli e, udržané. E, táto iniciatíva projektových dlhopisov má e, uľahčiť získavanie súkromných prostriedkov na prioritné projekty. EU prispeje k tomuto nástroju a to by malo pomôcť získať veľký obnos, obnos investícií. Multiplikačný účinok má umožniť, aby sa tie zriedkavé rozpočtové prostriedky využili čo najúčinnejšie. E, samozrejme, treba sa e, poučiť z pilotnej fázy tento test by mal byť pozitívny, tak aby sa tieto nástroje mohli ešte ďalej rozvíjať. Dohoda, ktorá bola dosiahnutá s Európskym parlamentom, je e, naozaj vítaná. E, špecificky sa hovorí o viacerých prvkoch, ktoré sú dôležité pre radu vrátane potreby spustiť túto iniciatívu čím skôr a taktiež sa hovorí o dostatočnom podávaní fáz a o nezávislom hodnotení v závere pilotnej fázy, aby sme mohli zhodnotiť dopad a účinnosť tohto nástroja. Mnohé tieto obavy e, sú aj obavami Európskeho parlamentu, nielen rady. A vďaka tomu sme sa rýchlo mohli posunúť vpred, za čo sa chcem poďakovať dánskemu predsedníctvu za mimoriadne účinný spôsob, akým viedli e, rokovania. Ale Poďakovať sa treba aj Európskom parlamentu a Európskej komisii za otvorený prístup a za ochotu dopracovať sa čím skôr k dohode. Ja by som v prvom rade chcel vyjadriť eh, vďaku spravodajcovi Joranovi Fernovi, ktorý eh, vynikajúcim spôsobom spracoval túto dôležitú otázku, pracoval konštruktívne aj v kontexte vyjednávaní. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslanky neviac ako kedykoľvek predtým potrebujeme stimulovať e, takýto inteligentný, inkluzívny, udržateľný rast v EÚ a mnohé nástroje a politiky musia byť e, súbežne použité na dosiahnutie tohto cieľa. Preto som rád, že e, po úzkej spolupráci s parlamentom a komisiou sme sa dopracovali k výsledku v prípade týchto projektových dlhopisov, uľahčia sa tak investície do infraštruktúry a podporí sa tak hospodársky rast a vytvoria nové pracovné miesta. To je určite niečo, čo si všetci želáme a čo uvítame. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. you. Ďakujem pekne. A teraz pán komisár Ren, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, Stení poslanci. Chcel by som poďakovať pánovi spravodajcovi, Gerenovi Fermovi, spolupravodajcom, pánovi Langenovi, pani Koncenovi a tieňovým spravodajcom za veľmi vecnú správu a za viaceré konstruktívne návrhy, ktoré ste predložili v tejto správe. Chcel by som poďakovať aj Európskej investičnej banke a pánovi predsedovi Hojerovi za skvelú spoluprácu pri príprave tejto iniciatívy. V prvom rade by som chcel uvieť do správnej miery e, projektové dlhopisy do agendy rastu. E, Kapacita Európskej investičnej banky, ktorá rozbehla prvú fázu projektových dlhopisov a presmerovala určité časť štruktúrálnych prostriedkov smerom na podporu predovšetkým malých a stredných podnikov a, a mladých nezamestnaných. E, táto e, dôležitá iniciatíva e, sa napokon schválila a sa realizuje. Tie iniciatívy, za ktoré sa už dlho, pre ktoré sa prehovorala komisia, sa premeniajú na skutočnosť. To je nevyhnutné pretože Európska únia, najmä eurozóna, sa ocitla na eh, veľmi eh, dôležitom bode eh, nielen trojročnej krízy, ale 13-ročných dejín. Samozrejme, tieto dve veci sú navzájom úzko prepojené. Krátkodobé symptómy krízy majú svoje korene v dlhodobých slabostiach, či už štrukturálnych alebo systémových a, a treba e, zabezpečiť úľavu e, krátkodobých e, tlakov s tým, aby sme vytvorili priestor pre potrebné štrukturálne zmeny a dlhodobé zisky. V oboch smeroch teraz veľmi rozhodne kráčame. Minulý týždeň summit eurozóny rozhodol o opatrenia, ktoré by mali nám napokon umožniť preťať začarovaný kruh medzi bankami a zadlženosťou štátov a ktorý veľmi podkopoval dôveru. Potom, ako e, sa vytvorí jednotný mechanizmus e, e, dohľadu nad bankami, EMS bude mať možnosť priamo rekapitalizovať banky bez toho, aby sa navyšovala zadlženosť krajín, ktoré sú bez tak vystavené tlakom e, trhu. A práve preto komisia už pripravuje e, návrhy vytvorenia jednotného e, mechanizmu dohľadu nad bankami, e, na ktorom sa zúčastňuje ECB. Pripravujeme aj ďalšie návrhy, ktoré sú nevyhnutným prvkom budúcej bankovej únie, pre ktorú sa rozhodla Európska únia a tu tiež rátame s vašou podporou. Vážený pán predseda, stení poslanci, e, e, komisia navrhla projekt Bondy 2020 e, ako účinný nástroj využenia rozpočtu Európskej únie na získanie súkromných investícií na vyskúšanie samotnej koncepcie projektových dlhopisov, aby sme prespečili občanov a trhy navrhujeme pilotnú fázu. Máte pred sebou tento návrh E, vyzývam vás, aby ste e, tento návrh schválili a podporili obnovu európskeho hospodárstva, investícií a vytváranie pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Hojer, máte slovo. Bohužiaľ bez mikrofónu. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, pre mňa je veľkou cťou a potešením, že sa môžem zúčastniť rozpravy o projektových dlhopisoch. Dovolte by som v prvom rade poďakoval parlamentu za podporu tejto iniciatívy a najmä poďakovať pánovi spravodajcovi za konstruktívny a pragmatický prístup. Dúfam, že to e, umožní nám dosiahnuť e, pre všetkých priateľný kompromis. Ako všetci vieme, v celej Európe počas nasledujúcich rokov bude mať obrovský hlad po investíciách. To znamená, že táto iniciatíva projektových dlhopisov prichádza v pravom čase. Čelíme e, naliehavej potreby e, znovu naštartovať hospodárstvo, e, e, skoncovať s e, rastom nezamestnanosti a posilniť e, úlohu a e, pozíciu EÚ vo svete. A projektové dlhopisy budú e, jedným z prvkov, ktorý umožňuje nám získať súkromné prostriedky na finančných trhoch. Nejde o alternatívu tým nástrojom, ktoré už máme. Je to doplnok týmto nástrojom. Minulý týždeň e, vedúci predstaviteľi na samete e, e, schválili ambiciozný balíček a dlhodobé investície budú dôležitým prvkom tohto plánu. Čo je dôležité z hľadiska daňových poplatníkov? Iniciatíva projektových dlhopisov neznamená zaťaž navýše pre štátny rozpočet pre zadlženosť alebo e, podmienené záväzky. To znamená e, presmerovanie e, príspevkov členských štátov spolu s zárukami EIB alebo bez nich. Spoločne to umožní zvýšiť kvalitu požičaných prostriedkov a umožní institucionálnym investorom kupovať takéto dlhopisy a podporiť nepretržité investície v celej Európe. Multiplikačný efekt môže byť značný 230 eh, miliard eh, eh, za rok a, a príspevok miliónov umožňuje získať 4,3 miliardy. A je to veľmi dôležité, že môžeme použiť prostriedky ako rizikový kapitál počas krízy. To umožní efektívnejšie využívať zdroje Európskej únie to znamená, že takéto projektové dlhopisy sú príkladom synergii medzi e, e, vašou bankou e, a komisiou. Ďakujem pánovi komisárovi Renovi za skvelú spoluprácu. EIB e, tradične fungujú na troch pilieroch a to sú e, úvery, úvery a poradenstva a sme optimisti, sme presvedčení, že aj pilotná a ostatné fázy budú úspešné. Využijeme naše skúsenosti pri využívaní spoločných nástrojov a e, zistíme, ktoré projekty sú vhodné pre pilotnú fázu. Pravdepodobne pilotné projekty budú e, e, na vyspelých trhoch Európy a sa sústredia na určitý počet jasných E, projektov, kde e, menšie čiastky z verejných zdrojov e, umožňa získať väčší objem prostriedkov. Avšak naše cieľ je zabezpečiť prístup k dlhodobým finančným prostriedkom po celej Európe. Dámy a páni, investície do energetických sietí na zaistenie energetickej bezpečnosti, digitálneho prístupu a trvalodržateľných dopravných infraštruktúr majú eh, kľúčový význam z hľadiska úspešnej realizácii stratégie EU 2020. Dúfam, že dlhopis, projektové dlhopisy eh, zvýšia chuť e, e, súkromného sektora financovať životne dôležité projekty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Lange. Langen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, mám predniesť e, stanovisko výboru pre premysel. E, tento jednohlasne schválil 28 pozmeňujúcich návrhov a výbor pre rozpočet to modro prijal a prišiel s tým, že stanovil vykazovacie hospodárske povinnosti a nezávislé hodnotenie záverov a medzi správou a skutočnosť, že to ide o plnú zodpovednosť EIB v súvislosti s technickou expertízou a že to e, nemá byť len pretože náruka Európskej komisie, čo sa týka jej disponovania s rozpočtovými prostriedkami. Chceme, aby e, vybavila e, priemysel kapitálnymi požiadavkami na budovanie veľkých projektov a na rozširovanie širok k pásmové pripojenia. A ja si myslím, že keď je teraz, e, že EIB e, sa nenechá na seba od nikoho zapôsobiť a nie je možno, že v pilotnej fáze sa len jednoduché projekty e, realizujú a potom, že to je výsledok týchto modelov sa potom používa na eh, realizáciu ťažkých projektov, eh, u ktorých eh, je možno pred dverami ich neúspech. V každom prípade ide tu nezávislé dobré hodnotenie, čo je odporúčanie ehm, výboru pre priemysel, pretože my projektové a dlhopisy podporujeme ako jednu z možností mobilizácie súkromného kapitálu. Ďakujem. Teraz pán Kančan. Grazie, presidente. Signor... Ďakujem, pán komisár som úplne za mm, pilotnú fázu týchto projektových dlhopisov. Myšlienka využívania zdrojov Európskej únie a zakladania mm, tohto prístupu na základe investičnej banky je podstatné predpoklad teraz mm, pilotný projekt e, projektových dlhopisov v výške 250 e, miliónov je e, nízky a sumy pre dopravu a telekomunikáciu sú len symbolické a musíme vybaviť vhodnými zdrojmi tento projekt, ktorý má odvahu vyviesť e, Európsku úniu z krízy a byť motorom jej rozvoja. A mali by sme tiež poskytnúť zdroje pre tieto dlhopisy s využitím verejno-súkromných e, partnerstiev a priamých investícií. Myslíme, že toto je podstatné a že to budeme potrebovať, ak máme zabezpečiť ekonomickú obnovu. Nehovorím o e, vzájomnom vzdielaní dlhov, o ktorom sme hovorili v minulosti, ale o budúcnosti. V budúcnosti, ktorú máme spoločnú, to je jediná um, možnosť uh, pre tvorbu pracovných miest a um, konkurencieschopnosti, ktorú máme v Európe uh, využiť. Teraz pán Nikena. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne, v prvom rade vítam prácu spravodajcu Jorana Ferna, ktorý bol v tomto prípade veľmi produktívny a vďaka tejto práce a spolupráci s radou pod eh, dánskym a teraz cyperským predsedníctvom môžeme dúfať, že to nadobudne platnosť v lete teraz. Eh, môžeme to podporiť z dvoch dôvodov. Poprvé, tento finančný nástroj novátorský sa E, zakladá na e, inovatívnom využívaní obmedzených zdrojov pre rozdelenie existujúcich e, zdrojov a pakový efekt v druhom prípade. Politiky rozpočtovej stability musia byť podporované úsilím hospodárskej obnovy a dôležití sú tu e, infraštruktúry, energetické, dopravné a taktiež širokopásmový internet. E, po e, trialógu dúfam, že budú výrazne zlepšené návrhy komisie, že sa lepšie zadefinuje nástroj, posilnia sa nástroje dohľadu, zavedú sa regulačné zmeny. V prípade neúspechu bez odradenia trhov zavedie sa možnosť opätovného využitia úrokov a taktiež možnosť spojiť e, súčasný nástroj záruky na požičky pre projekty transeurópskych sietí s projektovými dlhopismi, aby tu bol lepší manažment. E, v závere, pán predseda, chcem povedať, že možno, že sa e, rodí možno také zmiešané finančné hospodárstvo, čiže EÚ, EU, Európska investičná banka, spolu so súkromným sektorom a tak e, e, budeme v službách projektov aj v rámci viacročného finančného e, rámca, tak ako napríklad v prípade nástroja prepojenia Európy. Ďakujem pekne teraz pani Ayala Sender. Gracias. Ďakujem, pán predseda. Pravda je, že občania v Európe očakujú od Európskej únie niečo viac ako zlé správy a myslím si, že preto treba aby sme zablahožali dnes povede nielen spravodajcovi, samozrejme pánovi Gorny Farnovi, eh, ktorý použil eh, svoju inteligenciu a bol schopný eh, získať na súhlas, ale tiež zablahožila všetkým inštitúciám, aj komisii, aj rade, aj parlamentu a nakoniec e, finančné ustanovizní EIB, ktorá potrebujeme, aby bola mm, prítomná pri tomto využívaní nedostatočných verných zdrojov, ktoré musí priťahnuť súkromné zdroje, ktoré sú potrebné na to, aby infraštruktúry v oblasti komunikácie, spojenia a mobility občanov, služieb aj tovarov v Európe e, sa naplnila a e, e, nie len pri budovaní tradičnej infraštruktúry, ale práve v inovatívnej infraštruktúre, inteligentnej infraštruktúre budúcnosti, ktorá nás bude spájať medzi sebou, ale ktorá tiež bude spájať Európu so zvyškom sveta a predovšetkým e, vnútri Európy e, vytvára mm, rast, rozvoj a mm, pracovné miesta bohatstvo, pretože e, práve v tých štátoch, ktoré veľmi rastú, potrebujeme tieto nástroje, aby Európa bola schopná toto zhodnotiť ako motor pre náš rozvoj, aby sme boli naďalej konkurencieschopní, aby sme mohli ďalej budovať verejné práce a um, infraštruktúr v komunikácii ako doteraz. Ja vítam tento návrh a toto naredenie a očakám, že um, tie dva krátke um, roky, ktoré nás čakajú, pozbudia komisiu k tomu, aby nám um, priniesla najlepšie uh, výsledky. Ja si myslím, že podanie správy každých 6 mesiacov je uh, prepotrebný nástroj, aby sme tento parlament aj uh, občania sa oboznámali s plnením tohto projektu a ako spravodajkyňa v projekte Connecting Europe e, vítam tento pokrok, e, ktorý e, bude viesť k budovaniu Európy s inteligentnými infraštruktúrami. Ďakujem, pani Jensen. Tak, herr formand. po vegne a alde vil jeg også sige, at vi... Ďakujem. V mene našej frakcie chcem povedať, že podporujeme tento projekt je podľa nás eh, veľmi dobré, že sa to spustilo a eh, že sa to eh, spustilo mm, takto rýchlo a ďakujeme Korone Fanovi za jeho silné angažovanie sa v tomto projekte. V Dánsku je táto myšlienka projektových dlhopisov už známa. Máme napríklad veľké mosty, ktoré sme tak financovali aj most do Švédska. A tieto podniky, jeden podnik e, zaplatil tento most a potom sa to cez mýto financuje. A toto je všetko možné pri infraštruktúrnych opatreniach a vieme, ako už bolo viackrát povedané, že to bude trvať e, mnoho rokov, než e, štátne kasy budú tak naplnené, aby sme si mohli dovoliť investície zo strany štátov v USA mm, takto vznikol e, trh e, s e, dlhopisnými požičkami aj pre financovanie infraštruktúry a z prírodného sektora počujeme, že s takýmito nástrojmi naozaj do 10 rokov môžeme spustiť takýto trh a dúfame, že v Európe potom to bude v Európe sebestačné a bude to môcť e, fungovať bez podpory z rozpočtu EU, ale na začiatku musíme túto podporu poskytnúť a musíme aj e, byť schopní pracovať s EIB, aby e, poistovacie spoločnosti a dôchodkové fondy mohli dôverovať týmto investíciám a tieto záruky potrebujeme aby sme e, tieto zábezpeky a e, celý tento trh rozbehli. A potom ide o to, aby sme e, nazbierali skúsenosti s týmto projektom, tieto musia byť zozbierané a toto všetko tiež musí byť rozšírené, aby v budúcnosti mohlo oveľa viacej týchto dlhopisov tiež do týchto projektov v budúcnosti. Hans-Peter Martin použil modrú kartu. Ste ochotní odpovedať na otázku? Ja, danke. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená kolegyňa Jensen, hovorili ste o skúsenostiach v Dánsku. Pri projektových dlhopisoch eh, hovoríte, že by sa mohli vyskytnúť eh, problémy pri preberaní záruk. Nebojíte sa toho, že eh, by najskôr malo byť isté zaistenie aby boli opäť dôchodkové fondy e, ziskové, ako chcete obmedziť napríklad tie záruky, ktoré by sa mali preberať. Er øh, je jasné, že poisťovne a dôchodkové fondy musia zhodnotiť, či je tu dostatočná záruka pre investorov, teda budúcich dôchodcov, ale treba vedieť, že je to zatiaľ otázka, ktorá sa týka všetkých, e, ktorí pracujú v súčasnosti ani štátne dlhopisy nie sú 100% isté v súčasnosti a musíme vytvoriť trh s čo najvyššou zárukou, e, s čo najlepším platobným profilom, aby to vyhovovalo dlhodobým záujmom týchto investorov, aby eh, mali prístup k prostriedkom vo chvíli, keď budú musieť začať vyplácať napríklad dôchodky. Eh, mali by sme mať možnosť investovať eh, spoločnosť, do spoločnosti tak, aby sme v čase nášho dôchodku si boli istí, že systém fungovať bude. Ďakujem. Je to pol, minútu na, pol minúty na odpoveď, na otázku a odpoveď. To len pre informáciu pani Duro. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, viacerí to povedali predo mnou. Verejné financie v EÚ sú v takom stave, že potrebujeme akýkoľvek nástroj na e, podporu istých nevyhnutných investícií v EÚ v oblasti dopravy, energetiky alebo širokopásmového internetu. A projektové dlhopisy sú naozaj projektom, ktorý chceme podporiť. Je to zaujímavé Ide o pilotnú fázu a práve preto si myslím, že hneď v úvode by sme mali jasne stanoviť kritéria, na základe ktorých to budeme potom hodnotiť. A ja chcem všetkých upozorniť na dva e, fakty. Poprvé, výber projektov chcem sa poďakovať spravodajcovi, lebo sme naozaj sa snažili e, stanoviť e, kritéria udržateľnosti na výber projektov, pretože akékoľvek infraštruktúry nie sú prínosom pre EÚ a e, môže to prehlbiť ekologický dlh, ktorý budeme musieť ho dňa splácať. Takže kvalitné projekty, to musí byť dôležité. A potom otázka rizik. E, je tu finančné riziko objektívne a snažíme sa to zmenšiť pre verejný sektor, ale napriek tomu treba byť pozorný pri hodnotení pozrieť sa na to, ako sa dá maximálne možne obmedziť toto riziko pre verejné financie a samozrejme zaručiť výnos pre súkromného investora, ktorý by tam vložil peniaze. Preto si myslím, že je potrebné eh, mať takýto projekt, ale treba hneď v úvode stanoviť kritéria, na základe ktorých sa bude pilotná fáza eh, hodnotiť pred zo všeobecnením. Je to dôležité a treba sa na to zamerať hlavne v tom úvode. Ďakujem. Ďakujem pekne teraz pán Ashworth. Pán Ashworth, ďakujem pekne, pán predseda. Vítam navrh spravodajcu, pokiaľ ide e, o investície, ktoré by mali pomôcť stimulovať európske hospodárstvo. Ale e, slovo výstrehy, to musí byť investície, ktoré naozaj pridávajú skutočnú hodnotu. Výskum a vývoj, cez hraničná konektivita e, v oblasti energetiky, dopravy, širokopásmového pásmového prístupu pridávajú európsku hodnotu. Zatiaľ, čo iné investície majú pochybnú hodnotu. Taktiež súhlasím s návrhom spravodajcu k otázke financovania, ale zdôrazňujem, že pilotné projekty musí byť časovo obmedzené a na konci príslušného obdobia musia stať predmetom nezávislej analýzy. Je dôležité, aby takáto analýza bola naozaj e, vážna. Nejde o jednoduché automatické schválenie výsledkov. E, výsledok e, musí sa rešpektovať a pritom má kľúčový význam ochrana záujmov a ohrozenosti európskych daňových poplatníkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Enen. Vážený pán predseda, to, že EÚ koná na to, aby sme mali e, dopravné, energetické a informatické infraštruktúry, je pozitívne. Bolo by to ešte lepšie, keby Eh, to bolo vo verejnom vlastníctve tieto infraštruktúry a keby ich využívanie znamenalo eh, veľkú verejnú službu v EÚ v oblasti energetiky a dopravy a tým by sa zvýšila bezpečnosť a taktiež by sa lepšie využívali verejné zdroje. Treba skončiť s konkurenciou, ktorá menšine možno eh, zaručuje prínosy, predsa len predstavuje nerovnosti územné, korupciu, veľmi vysoké ceny pre e, užívateľov, ktorí sa stanú napriek e, ich želaniam klientami Mnohé kamiony, ktoré premávajú po EÚ, sú prázdne. Vedeli ste to a predáva sa viac energie, ako sa vyrobí. A e, to znamená obrovské náklady pre e, domácnosti a podniky. Ak EÚ chce začať žiť 21. storočia, nie vrátiť sa do 19., tak treba povedať nie sterilnej konkurencii a áno konkurencii a doplnkovosti Ehm, tieto prepotrebné infraštruktúry, ehm, to sú opäť len prázdne slova, ktoré vyústia do krízy. Takže sa ehm, opäť eh, bude nahrávať eh, súkromným investorom. Ja mám eh, novátorské riešenie pre vás a bude to vo všeobecnom záujme európskych občanov. Priame financovanie Európskej centrálnej banky týchto infraštruktúr za rovnakých podmienok, akým sa refinancujú súkromné banky v súčasnosti a vďaka tomu by sme trošku uvoľnili situáciu, ktorá v súčasnosti dusí európsku demokraciu a sú za tým finančným finančné trhy. Ďakujem pekne a teraz pán Morganti. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento návrh projektových dlhopisov e, pre infraštruktúrne projekty. To bude určite prínosné pre európsku infraštruktúru. Hovorilo sa o 230 miliónov euro, eur, ale je to trošku málo uh, vzhľadom na potreby, ale dobre ide o pokusnú fázu. Takže ten výsledok môže byť považovaný za pozitívny. Mohlo by sa financovať maximálne 10 projektov, ale napriek tomu by to mohlo umožniť pochopiť, či e, bude možné pritiahnuť ďalších investorov na zlepšenie situácií v oblasti dopravy, energi- energie, energetiky a IKT. E, projekty treba však vyberať e, správne, aby išlo dobrú voľbu a taktiež musí byť možné merať účinnosť. Nemôžeme si totiž to dovoliť eh, investovať verejné prostriedky do nebezpečných operácií bez eh, istého výsledku. Ďakujem pekne teraz pán Sosa Wagner. queridos eh, Vážení kolegovia, máme zameranú celú našu pozornosť na banky, ktoré z času na čas počujem o nich, že sú um, krvou e, sociálneho tela. E, je pravda, že tento obraz možno e, je pravdivý, ale musíme pamätať na to, že telo drží chrbtica a žily a E, táto krptica žily tohoto sociálneho tela, ktoré nazývame Európa, sú presne jeho dopravné siete a energetické infraštruktúry. Je nevyhnutné, ako sa tu hovorí e, dnes v obede v tejto sále, aby sme mobilizovali, mobilizovali mm, súkromné financovanie aj verejné financovanie. A okrem toho je to príležitosť podporovať e, použitie súkromného dlhodlopisov, ktoré zaručia európske inštitúcie, ktoré budú venované osobi pôsobiť na e, tieto účely a e, podporia e, v prípade potreby jednotlivých investorov a chcem zablažovať komisii a rade za ich jasnú podporu tohoto návrhu. Ďakujem, pán Gariga Poledo. Pán predseda, mm, pán komisár eh, Joran Farm, okrem toho, že eh, je socialistický eh, hovorca v oblasti rozpočtu, je profesionálny poslanec, ktorý intenzívne pracuje na svojich správach a táto, o ktorej teraz diskutujeme, je dobrým príkladom. V niektorých momentoch, ktoré zažijeme teraz s veľmi tvrdými rozpočtými obmedzovaniami, je využitie týchto inovatívnych nástrojov veľmi dôležité a diskusie v osobitnom výbore, ktorý prebehol E, v minulosti parlament pripomenul potrebu zaviesť tieto nové finančné nástroje, aby sa nahradil možný nedostatok tradičného rozpočtu. Nevyhnutné investície do dopravy, energetiky a telekomunikácií e, sa musia financovať. Potreby sa ohodnocujú na 1,5 miliardy eur od roku 2010 a 2020 vzhľadom na to, aké ťažké je dnes e, zabezpečiť súkromného investora e, do veľkých infraštruktúrnych projektov, e, ktoré sú ťažko krátkodobo rentabilné. No táto pilotná, projekt, pilotná fáza projektových dlhopisov je veľmi dôležité návrh e, Európskej komisie v budúcnosti využívať takto projektové dlhopisy a e, jeho súvis s e, nástrojom Connecting Europe ešte podporuje jeho dôležitosť. Je to um, projekt čisto európsky, ktorý prináša financovanie do projektov, ktoré prinášajú veľmi dôležitú prednú hodnotu Európskeho domu. Okrem toho um, viaceré poznácie návrhy, ktoré navrhol spravodajca, prijala rada počas trialogov a toto umožní rýchlu dohodu v prvom čítaní, aby ten tento projekt začal okamžite. Nakoniec chcem e, skončiť s témou e, hodnotenia. Je dôležité, aby e, ako parlament vyžaduje Európska komisia predkladala predbežnú správu v polovici roku 2013 a mm, keďže mm, ak sa ukáže, že trh nepríjme pozitívne projekt dlhopisy, aby sme boli schopní zlepšiť tento projekt, aby sme to naplnili v druhej polovici roku 2013. Ďakujem pekne, pán El Korady. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni. I hneď od, na začiatku by som chcel poďakovať pánovi spravodajcovi a všetkým ostatným, ktorí sa zúčastnili prípravy tejto správy. Teraz diskutujeme o e, veci, o ktorej sa hovorí pomerne e, e, dlho. Ide o projektové dlhopisy. Zaslúžil si podporu, pretože ide o správny pokus E, získať súkromné zdroje, ktoré existujú e, v našom hospodárstve, s tým, aby sa realizovali skutočné investičné projekty. Či už e, priamo alebo nepriamo, tieto projekty prispiejú k hospodárskemu rastu. Bol by som rád, keby sme mm, vnímali títo zámery aj v svetle programu EU 2020. Pôjde o kombinovanie súkromných a verejných prostriedkov. Musíme na začiatku byť skromní. 230 miliónov e, mm, eur e, sa vyčlenilo na podporu zo pár projektov, ale uvidím iba jeden príklad. Cez európske siete, ktoré, e, na ktoré potrebujeme 500 miliard. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme to nevyužili ako výhovorku, E, na to, aby sme neuvoľnili skutočne veľké množstva prostriedkov. To znamená, že potrebujeme mať úvery, e, Napríklad e, treba využiť aj trvalý mechanizmus, treba zabezpečiť, aby ľudia sa zhostili svojej zodpovednosti na rôznych úrovniach. Pani Valien, áno, ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Som rada, že hospodársky rast E, e, vec, ktorú sme vždy obhajovali, sa dostala do popredie záujmu. Napriek tomu treba si uvedomiť, že hospodársky rast vytvárajú trhy a nie inštitúcie alebo legislatívci. Ak chceme mať hospodársky rast, mali by sme podporiť trhy. Ak chceme urýchliť e, rozvoj infraštruktúry, aby sme dovršili vnútorný trh a po, e, posilnili e, konkurencieschopnosť, treba e, vytvoriť taký rozpočet, ktorý priláka súkromné investície do dlhodobých investícií. Nové mechanizmy ako mechanizmus prepojenia Európy by mali predovšetkým využívať tieto finančné nástroje na rozvoj infraštruktúry telekomunikácie, aby to robili stabilne, transparentne, aby nepodkopovali trh, aby prilakali súkromných investorov a nie vytlačili súkromných investorov, pretože by sa e, e, objavili nerovnaké podmienky medzi verejnými a súkromnými prostriedkami. Áno, potrebujeme takéto dlhopisy, musíme ich vyhodnotiť po pilotnej fáze. Potrebujeme však, aby naše inštitúcie podporili skutočne zainteresovaných, teda inštitucionálnych investorov, aby e, e, e, e, sa e, nevytváral e, nová e, trieda m, takých nástrojov. Súčasťou e, riešenia je e, e, využitie e, verejných e, prostriedkov, a e, už nemôžeme sa spoliehať iba na samotné granty. Ďakujem pekne. Pán Turmes. Vážne pán komisár, e, e, vážne pán spravodajca, domnievam sa, že v tejto pilotnej fáze aj kritérie životného prostredia sú dôležité. Musíme vytvárať infraštruktúru, ktoré zodpovedajú životnému prostrediu a oblasti energetiky. Je tu tá slabosť, že teraz rátame s obnoviteľnými projektmi, takisto aj v mechanizme mm, e, prepojenia Európy hovoríme iba o e, infraštruktúre neobnoviteľných zdrojoch. A z toho e, vyplýva, že pilotná fáza musí sa neskôr pokračovať. Danský energetický podnik prednedávnom vytvoril E, teda predal e, e, veľký projekt dôchodkovému fondu. Čiže existuje tu možnosť v prvej fáze nechať takéto projekty odborných miné rizika a potom v druhej fáze potom získať nových investorov a vytvoriť ďalšie príležitosti pre realizáciu nových obnoviteľných projektov. A dúfam, že v parlamente aj v komisii aj v ďalšom rozpočte sa s tým bude rátať aby e, sa vyčlenili na to finančné prostriedky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Fajmon. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, správa, o ktorej teraz rokujeme, odporúča zaviesť nový finančný nástroj, ktorý by mal podporiť fin- dlhopisové financovanie infraštruktúrnych projektov. Vo všeobecnosti som skeptický voči takýmto iniciatívam, pretože zvyšujú dlhové zaťaženie štátov a ostatných investorov, ktorí e, e, vytvárajú energetickú a ďalšiu verejnú infraštruktúru. V súčasnosti takéto subjekty sú bez tak zadlžené, niektorí e, predlžené a neviem, či budú môcť jednoduchšie realizovať verejné investície na dlh. Podľa mňa to nie je celkom správna cesta. Takisto by som sa chcel viedriť k pozmeňujúcemu návrhu k pôvodnému textu, ktorý požaduje, aby novobudovaná dopravná infraštruktúra zohľadňovala projekty, ktoré súvisia so zmenami klímy. Musím sa priznať, že neviem, ako sa to má dosiahnuť. Dopravná infraštruktúra a problémy klimatických zmien podľa môjho názoru navzájom nesúvisia a takáto e, dodatočná nesprávne definovaná e, podmienka by sa nemala dostať do textu uznesenia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Martin. Pán Martin? Máte slovo. Ďakujem. Ako povedal kolega Tormes, bolo by naozaj múdre, keby podstatne viac venovali európskej politiky. Samozrejme, e, tieto projekty e, e, treba realizovať, ak budú dlhodobo udržateľné a keď vytvára určité politické predpoklady. Je tu e, určité nebezpečenstvo, e, že e, za ruky zaistí rizika, ktoré neviem politicky reagovať. Napríklad teraz energetická transformácia si vyžaduje niekoľko 100 kilometrov nových tras a teraz je vybudovaných iba 100 E, to vyžadujú e, e, ekologicky orientované občania. Jedna z myšlenok by bolo vytvárať spoločné koridory, nie pre vysokorýchlostné úseky železníc, alebo aby sme kombinovali to s širokopásnými prístupmi, aby to bolo navzájom, aby sme aj siete v tých koridoroch tiež budovali. A chcel by som vzniesť takúto námietku na tomto mieste pardon, nie námietku, takýto námet. Ďakujem pekne, pán Balčitis. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, dovolte by som v prvom rade poďakoval eh, kolegovi eh, eh, pánovi spravodajcovi za veľkú snahu Ďakujem pekne aj komisii za to, že veľmi pozorne načovala eh, požiadavkom Európskemu parlamentu v súvislosti s návrhom iniciatívy projektových dlhopisov, čo je veľmi dôležité z hľadiska ďalšieho eh, eh, ďalšej vízie realizácie cieľov EU e 2020 je jednoznačné, že treba dosiahnuť počas e, stanoveného obdobia e, ambiciozne cieľe, však energetika je zastarala, dopravný systém nie účinný, prepojenie medzi energetickou infraštruktúrou nie sú dobudované a budeme potrebovať obrovské investície e, a na to nestačia verejné zdroje. To znamená, že potrebujeme mať aj súkromné finančné zdroje, Takisto treba zohľadniť aj súčasnú hospodárskú klímu, ktorá nebude veľmi priaznevá e, použitiu súkromných prostriedov. Projekt, pilotné projekty ratajú e, e, s využitím 230 miliónov eur. Myslím si však, že treba počkať na pozitívny impuls zo strany súkromného sektora a to pozitívne prispieje k rozvoju trhu. To e, bude vítaná iniciatíva a zabezpečí rozvoj a realizáciu dôležitých infraštruktúrnych projektov po celej Európe, ktoré majú životne dôležitý význam najmä pre izolované regióny, bez ktorých nie je možné vytvoriť jednotný európsky trh, ktorý nebude funkčný. Ďakujem. Um, Mano, you... Pani... Nie, pán Debaker najskôr a potom pani Maner. Ďakujem pekne. Naše dopravné siete sú neúplné, to je známe a je dôležité, aby sme v budúcnosti prosenstvom projektov TEN a nástroja prepojenia Európy ďalej investovali do takýchto infraštruktúr. Dlhopisy tu zohrávajú dôležité, e, pretože sú tu ťažkosti nájsť financie na vnútroštátnej úrovni a je tu aj tzv. spiaci kapitál, ktorý by sa mal dostať do reálnej ekonomiky. Tieto e, dlhopisy by mohli financovať takúto európsku infraštruktúru. Tých 130 miliónov to je však iba začiatok a mohlo by to financovať niekoľko malých projektov a možno, že to vyrieši isté technické otázky vo vzťahu s ratingovými agentúrami a investormi. Ale malo by to umožniť budúce investície. Moja skupina však podporuje túto myšlienku. Ďakujem pekne a teraz pani Maner. Ďakujem pekne. My sme už viackrát e, to povedali. Dôležité je, aby sme v Európe mohli e, prispievať, aby sme mohli e, mať fungujúcu infraštruktúru. Je to dôležité pre našu ekonomiku. Je významné to, aby sme v budúcnosti lepšie kombinovali súkromné a verejné zdroje v rámci jedného projektu a aj EÚ musí e, z, môcť zmobilizovať všetky tieto finančné prostriedky. Máme tu nástroj prepojenia Európy, máme napríklad aj e, fond e, na regionálny rozvoj. Tie treba viac využívať na takéto infraštruktúrne projekty. Dôležité je taktiež e, vidieť Európu ako celok, hlavne pri infraštruktúre, pretože tu sa často zameriavame na stred Európy, ale treba taktiež zohľadniť sever Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prichádzame k spontánnym e, vyjadreniam. Najskôr pani Angelili ako prvá. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Spustenie takýchto projektových dlhopisov to je e, prvá zložka paktu pre rast. Ide o pilotný projekt, s ktorým sa spája istá obozretnosť a ten rozpočet je skôr symbolický, e, hlavne pre 27 členských krajín, ale je to predsa len dôležitý signál. Mm, mohlo by sa pritiahnuť viac súkromného kapitálu, pre strategickú infraštruktúru a európska ekonomika by mohla byť konkurencieschopnejšia, mohli by vzniknúť nové pracovné miesta. Ja súhlasím s tými, ktorí hovorili o e, prísnom hodnotení, o vysokej kvalite a spolahlivosti týchto projektov. Malo by byť možné merať výsledky ale po prvej e, pokusnej fáze by tie projekty mali byť ambicioznejšie, aby to bol e, moment skutočného rozvoja rastu v Európe. Ďakujem pekne. Pán Koveraty. Grazie, presidente. Abbiamo... Ďakujem pekne, pán predseda. My sme dnes počuli cyperského prezidenta, ktorý hovoril o budovaní e, sietí energetických, dopravných, telekomunikačných, ale na realizáciu takýchto sietí treba nemalo peňazí a to, čo v súčasnosti je k dispozícii, nestačí ani zďaleka. Ak chceme vybudovať všetky tieto siete, ak chceme skutočný uh, rast, tak uh, musíme pritiahnuť veľkých investorov do Európy. Je to teda nástroj trvalo udržateľného rastu a mohlo by to vytvoriť aj nové pracovné miesta a preto by malo byť prioritným získať viac prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov. Súkromní investori totiž to sa do toho nepustia, ak nebudú e, sa viac do toho nezapojí e, verejný sektor. Túto iniciatívu teda treba spustiť, je to zásadné. Ďakujem pekne teraz pán Kozlovský. Ďakujem, pani Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem zablahoželať spravodajcovi Fernovi, pretože naozaj vypracoval skutočne zaujímavú e, správu. Ja súhlasím s vami, keď hovoríte, že e, multimodálne dopravné koridory sú zásadné, ak chceme mať dobré prepojenie so susednými krajinami. E, investície sú veľmi vysoké, napríklad v oblasti energetiky, preto musíme zapojiť súkromný sektor viac. Toto zaručí podľa mňa úspech Takže myšlienka projektových dlhopisov je veľmi cenná, treba e, ju hlbšie analyzovať. Ja verím, že pilotný, pilotné projekty poskytnú dodatočné informácie o reakciách súkromného sektora na tento nástroj a taktiež dúfam, že tieto nové investičné možnosti odstránia e, nerovnosti medzi jednotlivými oblastiami Európy. E, mala by sa zvýšiť konkurencioschopnosť pre všetkých. Ďakujem pekne a teraz pani Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Táto myšlienka projektových dlhopisov je zaujímavá, mali by byť e, spustené s cieľom využiť nástroj prepojenia Európy, to si všetci želáme. Pilotná fáza by mala bežať počas roku 2012-2013 a e, prostriedky budú získané z prerozdelenia e, prostriedkov z iných projektov, programov. Takže tu by sme mohli prerozdeliť až 200 e, miliónov eur z projektov TEN a 10 miliónov z takýchto projektov TEN-E, teda v oblasti energetiky. Mal by tu byť zoznam projektov, ktoré by banky považovali za vyhovujúce a ľahko realizovateľné. Je dôležité, aby členské krajiny zaslali takéto žiadosti do 31. decembra roku 2013

ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani Bazescu. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz eh, je naliehavá potreba stimulovať investície do dopravy, energetiky a eh, infraštruktúry IKT. Eh, verím, že Európa, iniciatíva Európa 2020 pri vydávaní projektových dlhopisov e, priťahne e, značné zdroje od súkromného sektora. Toto by sa malo urobiť čo najskôr, aby sme znovu pustili a obnovili európsku ekonomiku pilotná fáza je užitočná, pretože pomôže investorom pochopiť e, štruktúru projektových dlhopisov a spôsob ich fungovania. Tiež to bude príležitosť e, pre zhodnotenie e, investícií, než sa začnú naplňať vďaka EIB a EÚ e e, tieto dlhopisy budú spolahlivejšie a e, zniží sa riziko, ktoré budú znašať investori. V posledných rokoch EIB poskytla podporu mojej krajine vo výške viac ako 3,8 miliardy eur pre projekty infraštruktúry. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pán Hojer, máte slovo. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať eh, poslancom a poslankyňa EP za konsenzus, ktorý vyjadrili eh, k, tej, eh, k tejto iniciatíve a za to gesto voči banke, ktoré bude veľmi mm, významné pri realizácii tejto iniciatívy. Ide o ambiciózny projekt, ktorý započneme čoskoro. Chceme byť veľmi dôslední pri tomto projekte a a výsledok toho všetkého bude podrobené vyhodnoteniu a objektívnemu testu a e, je e, veľmi dôležité sa angažovať na podrobnom preskúmaní e, tejto veci, ktorá sa vyvinula za pomerne krátky čas. My chceme, aby to bol úspešný nástroj. A to zároveň znamená, že musíme hrať, tak povediať, s otvorenými kartami, musíme mať jednoznačné kritériá, ktoré budú slúžiť ako benchmark pri vyhodnotení úspešnosti tohto nástroja. Jednou z výhod eur Európskej investičnej banky je to, že je to banka s e, vysoko kvalifikovanými osobami pre e, e, pôsobenie na kapitálovom trhu. Zároveň je to banka, ktorá má hlboké znalosti a expertizu v oblasti vedeckej a finančného inžinierstva. Viete, ak chceme e, sa e, zhostiť týchto princípov, je potrebné podrobiť analýze e, všetky projekty, či z hľadiska technológie, technickej spôsobilosti a zároveň aj z hľadiska finančnej analýzy. A naša banka má všetky tieto Eh, expertízy. Tomas má úplnú pravdu v tom, keď tvrdí, že v rámci eh, tej záruky eh, projektových obligácie financovania produkcie energie nemožná v, tom, v tej súčasnej podobe. Treba skutočne siahnuť po štrukturálnych fondoch a iných fondoch, ktoré musia byť trošku reorganizované, aby sme vedeli rýchlejšie zasahovať a konať to sa týka v súčasnej dobe Grécka, ale to všetko musí byť v súčinnosti, z, v súčinnosti eh, parlamentu, komisie rady a aj našej banky. Banka chce byť aktívna aj pri využívaní eh, eh, veternej energie v oblasti Balckého mora a Severnej Európe. Ešte jedna posledná poznámka k riziku v rámci iniciatívy projektových obligácií EIB, EIB bude zaručovať len e, maximálne 20 e, tej hlavnej zložky dlhu. E, my z našej strany ekvitné krytie nebude zabezpečené. A toto si treba uvedomiť vzhľadom na to, že nebude toto 100% rušenie súkromného sektora. Je tam teda aj riziko na strane e, súkromného kapitolu, takže e, analýza EIB e, bude, bude sa výraznou mierou podielať na úspešnosti tohto projektu. Ďakujem. A teraz pán Ren, komisár Ren má slovo. Ja sa pripájam k slovám eh, eh, prezidenta banky EIB, eh, pána, pánovi Hojerovi, za vašu konštruktívnu diskusiu, za slova podpory projektu eurobondov v tom horizonte 2020. Hlavným cieľom je stimulovať súkromné investície tým, že sa na krytí podiela komisia a EIB. Tieto e, euroobligácie sa majú využiť na e, veľkoobjemové investície, predovšetkým do infraštruktúry. Potom, ako bude schválená táto záležitosť, komisia a EIB podpíšu dohodu o spolupráci, dôjde k podpisu čo najskôr po schválení e, tohto návrhu, aj keď vieme, že teda v konečnom dôsledku tým spúšťačom bude aj až e, súhlas daný radou ministrov v júli. E, boli už formulované prejavy, prejavy záujmov a už sa objavila celý rad ponúk na projekty v oblasti troch sektorov doprava, energetika a telekomunikácie. E, takže veci sú rozbehnuté a tie projekty e, e, sa slubne vyvíjajú. V pilotnej fáze sa vychádza z rozpočtu 230 miliónov eur. To znamená, že treba využiť túto pilotnú fázu na to, aby sme vytvorili platformu pre ďalšie navýšenie financovania a to v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca pre telekomunikácie, pre zelený rast, pre oblasti bezpečnosti a samozrejme aj dopravy. No a táto pilotná fáza musí vytvoriť akési východisko pre e, zvýšenie príspevku v rámci európskeho rozpočtu. Čo sa týka e, týchto projektových e, obligácií e, v rámci nástroja Spájame Európu. Hovoríme o nástroji, ktorý má pôsobiť od roku 2014 ďalej. To znamená para, paralelne s uplatňovaním viacročného finančného rámca. Záväzky zo strany e, členských štátov EÚ a únie ako takej v snahe e, riešiť existujúcu krízu, mobilizovať e, rast, podnietiť rastové stimuly a riešiť nezamestnanosť. To je to máme všetci na srdci. Chceme to pre blaho našich občanov, pre blaho Európy. E, vieme, že na národnej úrovni e, prebiehajú veľmi intenzívne diskusie ohľadom e, krokov, ktoré treba podniknúť. Práve v tejto chvíli je veľmi dôležité preukázať prínosy EÚ. Musíme ich zviditeľniť pred očami našich občanov. Toto je ďalší dôvod, ktorý opodstatňuje projekt projektových obligácií. Ďakujem. Thank you. Predseda, ďakujem pekne. A záverečné slovo má pravodajca pán Fer. Nie, prepáčte sa, spolne predseda e, Júci, pán Mavrian, Mavrojanis, za radu. Pán predseda, vážení poslanci, s plným rešpektom niektorých negatívnych hlasov stále verím, že toto je jedný zo skutočných momentov, momentov keď máme výnimočne široký konsenzus k novej inovatívnej myšlienke. Ja by som vám chcel poďakovať všetkým za túto veľmi konštruktívnu rozpravu. Niektorí spomínali, že 230 miliónov je, nie je veľká suma, ale tak, ako som povedal ja na začiatku, že táto, toto číslo má fungovať prakticky ako páka, aby, ktorá priláka viaceré vyššie investície v budúcnosti. Potom viacerí spomenuli, že je potrebné dôkladne vyberať projekty a ja s tým veľmi súhlasím. Aj preto, aby sme zabezpečili dlhodobú pridanú hodnotu na európskej úrovni Myslím si, že tak e, aj predseda EIB, ako aj komisár Rehn nám poskytli príslušné uistenia v tejto otázke. A súhlasím aj s tými, ktorí kladú dôraz na dôležitosť e, vyhodnocovaní alebo analýz. Myslím si, že teraz ďalšie kroky budú kľúčové. A keď parlament a rada schvália text, potom budeme môcť e, spustiť e, pilotnú fázu. Chceme, aby tieto projekty boli financované čo najskôr, a keď, aby sme mohli posúdiť, akým spôsobom budú tieto iniciatívy videné a vyhodnotené účastníkmi na trhu. Ja aj komisia, aj rada budeme udržiavať úzky dialog aj s Európskym parlamentom v týchto počiatočných krokoch aj spolu s Európskou investičnou bankou, aby sme presne tie, to všetko potom dali do úvahy a pripravili tú druhú fázu po skončení pilotnej fázy. Napokon má slovo teraz pán Ferm. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto osvetľujúcu diskusiu. Ja by som chcel ešte sa dotknúť niektorých poznámok. Prvá vec je, či takýto nástroj potrebujeme. Podľa mňa Nedostatočné investície sú veľkým problémom v Európe a nie je to len dočasná vec, je to už dosť strukturálny problém. A súčasná kríza ešte však stiažila e, riešenie tejto situácie, preto si myslím, že naozaj potrebujeme nové nástroje. Ďalej, aké projekty sa budú financovať? Súhlasím s pánom Hojerom, že najprv by sme sa mali sústrediť skôr na e, rozširovanie e, trhov ale verím aj s tým, že širšia perspektíva je lepšia pre budúcnosť, lebo tento nástroj bude môcť e, riešiť aj niektoré iné e, ciele a to bude určite dôležité. Čo sa týka kritérií, pán Turmes a ďalší hovorili, že mohli by to byť aj iné projekty, obnoviteľné zdroje, energetické a tak ďalej. Ja som tomu otvorený, kľudne diskutujme o tom aj v rámci diskusie o viacročnom finančnom rámci ale až potom, keď budeme mať vyhodnotenie tejto pilotnej fáze, potom môžeme o tom diskutovať. Tiež sa tu diskutovalo o rizikách. Ja viem, že niektoré členské štáty bráta nemohol vlastného tiež neboli ochotné akceptovať túto iniciatívu, ale verím, že táto rozpráva znížila ich obavy. My nepodnikáme žiaden nejaký divok, nepodnikáme divoké riziko, aby sme ohrozovali prostriedky daňových poplatníkov um, nejaký, nejaký o tá otázku, že či socializujeme privatizovaný zisk, e, tak e, myslím si, že akým, keď nebudeme mobilizovať tieto prostriedky, tak možno, že tie peniaze dostanú niekde nevyužité a podobne. A vlastne z toho takisto budú mať výhody aj daňoví poplatníci. Tento prístup je mimoriadne obmedzovaný a keď budeme mať možnosť poskytnúť 230 miliónov len na granty, ktoré sa jednoducho len minú, alebo 230 miliónov na nový eh, na finančný nástroj, ktorý by možno, že mobilizoval ďalšie miliardy, tak si myslím, že naša cesta je tá správna. Napokon by som chcel ešte poďakovať kolegom. Chcel by som poďakovať e, výrazne výboru pre rozpočet. Tí urobili úžasnú prácu, teda sekretária, takisto ako aj moji vlastní pracovníci. Ďakujem im všetkým veľmi pekne. Predsedajúci, ďakujem pekne pán Ferm, ďakujem aj pánovi komisárovi, takisto aj pánovi Hojerovi a Mavrojanisovi, aj všetkým kolegom. Táto rozpráva je na dnes ukončená a zajtra sa bude hlasovať o nej o 12. Teraz